kraji Kašgar, Ujgurskej autonómnej oblasti Xinjiang, Čína. A najprv dám slovo autorovi, kolega Kelam, na jednu minútu. Vážený komisár, Ujguri sa stali menšinou vo svojej historickej domovine. Potrebujú medzinárodnú podporu, aby mohli ochrániť svoju kultúru a svoju identitu. Osud e, starobilého mesta Kašgar je ohrozený, pretože modernizačný program vyhľadil z povrchu zeme 85 historického jadra mesta. Je dôležité, aby sme uchránili historické pamiatky a aby ich nenahradili moderné obytné bloky. Ak e, čínska administratíva nás chce presvedčiť, že všetko je vlastne v poriadku, e, musia najprv presvedčiť miestnych obyvateľov a turkestancov, že ich dedictvo bude rešpektované a že ujgurský jazyk sa bude vyučovať na školách, rovnako ako čínsky jazyk. Apelujem na čínske ústanovizne, aby zmenili svoj postoj a aby inak riadili urbánne historické pamiatky, pretože Kašgar by mal dostať status ochrany UNESCO pretože tvorí jeden z významných bodov na starobilej hodvábnej ceste. Ďakujem. Ďakujem kolega Kelam, teraz kolegyňa Šáke na jednu minútu. Commissioner, dear colleagues, under the title of reform and development, the... Vážení kolegovia, e, starobilé mesto na historickej hodobnej ceste bolo zničené. Nielen, že ubudlo z globálneho historického dedictva, ale tento majetok je veľmi dôležitý pre Ujgurov a miestnu populáciu, aj pre čínsku kultúrnu diverzitu, ktorá sa o toto zmenšila. Čínske úsilia e, týmto zničili diplomatické úsilia po celom svete, pretože sa snažia o homogenizovanie kultúry v krajine, ktorá v podstate je veľmi rozmanitá a rôznorodá. Aj čo sa týka hospodárskej príležitosti a vzťahov so svetom, je úcta k ľudským právam a k menšinám zásadnou. Apelujeme na čínsku vládu, aby prehodnotila možnosť zaradiť e, Kašgar spolu s Kazachstanom, Kyrgyzstanom, e, Uzbekistanom a ďalšími krajinami, ktoré boli navrhnuté ako dedictvo UNESCO v rámci hodvábnej cesty. Toto by uľahčilo dialog s Čínou pre všetkých ostatných vo svete. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem kolegyňa Šáke a teraz e, kolegyňa Geringer de Odenberg na jednu minútu. debata na témat práv mniejszości etnicznych. Ďakujem. Porušovanie ľudských práv etnických menšín v Číne prichádza v čase, keď Dalaj Lama hovorí, že končí s politickým líderstvom v Tibete. Ja si myslím, že musíme veľmi zblízka sledovať čo sa deje v Tibete, ale dnes hovoríme o ďalšej etnickej menšine diskriminovanej v Číne, hovoríme o Ujguroch, ide o moslimskú menšinu a Čína odôvodňuje svoju politiku ako vojnu proti terorizmu a prenasleduje toto etnikom, ktoré chce uchovať svoje kultúrne a historické dedičstvo. Tendencia, že chcú modernizovať Kašgar, pretože vlastne e, zničia historické centrum. Je to jedno z najkrajších Eh, historických centier, ktoré uchovávajú moslimskú architektúru a prichádzajú tam každoročne milióny turistov z celého sveta a mohlo by to byť aj eh, kultúrnym dedičstvom UNESCO, keby o to Čína požiadala. Takže musíme vyzvať aj EÚ inštitúcie, aby boli účinní a aby v rozhovoroch s Čínou zaniesli aj tému rešpektovania ľudských práv etnických menšín. Ďakujem kolegyňa Odenberga a teraz kolegyňa Brepols na jednu minútu. Um... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je jasné, že Kašgar je symbolom par excellence kultúrnej identity ujgurského obyvateľstva aj východného Turkistanu v Číne. V januári sa v Bruseli zorganizovala konferencia, tam sa dokázalo, aký obrovský dopad má ten plán rozvoja Číny na ujgurské obyvateľstvo. Je jasné, že sa hovorí o údajnej modernizácii a o bezpečnosti budov, aby sa zničilo viacej ako 50 pôvodných e, domov a e, musíme zareagovať e, veľmi jasne, pretože inak môže byť neskoro Európsky parlament musí protestovať pred čínskymi orgánmi a poukázať na to, ako sa zničili niektoré zariadenia a budovy v Kažgare. Vyžadujeme neustály e, dialog s ujgurským obyvateľstvom a aby hospodárska politika na ich odnecovala miestnu spolúčasť a tiež ochranu tohto dedičstva, nie jeho ničenie. Čínska politika v Kažgare ale je odrazom niečoho úplne iného. Číňania ničia Kašgar a vôbec neberú do úvahy práva miestneho obyvateľstva. Čína nesúhlasí s tým, aby eh, Kašgar bolo súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Takýmto spôsobom čínska komunistická strana sa správa k kultúrnemu a historickému dedičstvu. Ďakujem, kolegyňa Brepos. E, e, viete, e, že ste boli, hovorili o minútu a pol dlhšie, ako ste slúbili. Teraz kolega Tenok. Heslo EU je jednota v rôznorodosti a žiaľ, takéto pocity nie sú v um, vodcov Čínskej ľudovej republiky, ktorí potlačujú a, a chcú vnúcovať väčšinou kultúru malým menšinám v najľudnatejšej krajine a e, toto vedie k veľkým napäťam a už vieme o potlačaní e, starých buddhistických tibetských kultúr a teraz vidíme, že tá istá hrozba je nad mestom Kaškar e, v provincii Xinjiang. 2000 rokov Kaškar bolo prekvitajúce mesto na hodovnej ceste, ktoré malo bohatú kultúru a teraz trpí plošnou demoláciou a prestavbou a týmto e, chcú prelomiť voľu e, ujgurských e, separatistov. Ja nemám súsiť s separatistickým hnutím, niektorí z nich sa uchyľujú k Al-Qaide, ale chcem povedať, že zničenie starbilého mesta ako je Kaškár jednoducho zobre argumenty z tých, ktorí chcú hovoriť proti násiliu. Ďakujem kolega Tenok, teraz kolega Tavreš na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, aby som pravdu povedal, keď sa pozriem na tie tri naliehavé rozpravy v dnešnom poobedi, tak medzi týmito tromi rozpravami táto je tá, kde sme najviac bezmocní, hovoríme o Pakistane, hovoríme o Bielorusko, hovoríme o Číne a hovoríme o tom, že EÚ má morálnu autoritu, ale že by mala mať aj určitú schopnosť prijať orgány v určitých krajinách, aby sa vybrali správnou cestou, ale keď sledujeme rozvoj situácie v Číne, tak vieme, že Európa takéto možnosti nemá, alebo sú úplne minimálne, pretože všetko to, čo tu v parlamente povieme, tak je oplakom toho, opakom toho, čo robia naše vlády, opakom toho, čo robí pán Sarkozy, pani Merkelová, alebo aj náš premiér Sokrates, ktorý prednedávnom mm, rozpustil manifestáciu pri príležitosti návštevy čínskeho predstaviteľa v Portugalsku. Takže ide o to, aby čínske orgány um, no, vlastne nemajú nejaké veľké problémy. Oni hovoria, že v krajine nemajú žiadne problémy, ekonomicky sa rozvíjajú a nie sú problémy ani v ujgurskej oblasti, ani v Tibete. Takže pre Európsky parlament je dosť ťažké hovoriť to, čo hovoríme a to, čo je aj v našom uznesení, čo vlastne chceme, aby čínske orgány predstali robiť eh, demografickú genocídu na Ujguroch. Chceme, aby zachovali ich identitu, aby zachovali miesta, ktoré majú vysokú architektonickú hodnotu, majú hodnotu kultúrneho dedičstva. Ale ak hlavní predstavitelia našich krajín budú takí ústretoví k čínskym predstaviteľom a orgánom a budú im podpisovať taký biankošek, tak to mi je naozaj veľký rozpor. A preto si myslím, že tu sa znovu ukazuje, že morálnu autoritu si môžeme vybudovať len doma, ale keď budeme hovoriť o ostatných, musíme sa pozrieť hlavne na nás a na to, ako sú naše vzťahy s Čínou. Ďakujem kolega Tavares teraz mene politických skupín kolega Posol na jednu minútu. Pán predseda Uguri, ako ste, bolo už povedané, nie sú žiadna menšina, ale e, strbila e, kultúra a ľud e, na hodné cesti, k, e, ktorí e, sa dostali e, pod čínsku nadvládu pre e, Ugurov. E, za, za Ugurov e, zastupuje e, ich e, Svetový kongres so sídlom v Mnichove a dnes e, bola ich delegácia e, za Karlom von Habsburgom a informovali ich o situácii a e, keď sa zasadzujeme Ugorov, tak to musí robiť s priateľskou výzvou voči Číňanom, pretože oni sú pod hrozbou vyhnutia národa a Číňania e, musia jasne uznať, e, že e, je znakom kultúrneho ľudu rešpektovať ďalšie národy a kultúry, hlavne keď ide o malú kultúru v veľkej ríši. A Číňania musia uplatňovať vlastnú e, ústavu, kde sa na troch miestach hovorí o tom, že toto kultúrne dedičstvo treba zachovať. A preto hovorím veľmi jasne, že chceme od našich čínskych partnerov e, tu na ústretovosť a chceme od nich e, ochranu kultúrneho dedičstva Ujgurov. Ďakujem, kolega Posol. Ďalej na jednu minútu kolegyňa Ankretu. Personál, Ďakujem pekne. Ja osobne si myslím, že sa na veci musíme pozerať z mnohých hľadisk. Nemôžeme byť jednostranní, nemôžeme myslieť len na jeden aspekt. Situácia v Xinjiangu to je presne ten prípad, kedy sa porušujú ľudské práva. My by sme mali podporovať dialog medzi etnikami. Myslím si, že uznesenie Európskeho parlamentu by nemalo len hovoriť o práve čínskych orgánov o tom, že e, majú právo obhajovať zvrchovanosť svojej krajiny, e, používať odôvodnenie, že je tam moslimská hrozba Al-Qaida. Treba podporovať celú spoločnosť a otvorenie demokracii. Ďakujem kolegyňa Kretu teraz na jednu minútu. Kolegyňa Ojland. Uh, je veľmi dobre známe, že Ujguri sú ohrození. Stanú sa druhým Tibetom. Ľudová republika Čína už ohlásila tzv. reformu bývania, ale jej cieľom je zrútiť 85 starobilého mesta e, Kaškar. To je filištinstvo a treba ho zastaviť. Európska únia musí trvať na tom, že ľudová Čínska republika nezničí toto dôležité kultúrne dedictvo na starobilej hodvabnej ceste. Deklarácia OSN o právach tých, ktorí patria do rôznych menšín. I ústava Číny, oba tieto dokumenty treba rešpektovať. Peking ich musí rešpektovať. Ľudová Čínska republika je však cynická, cynicky sa správa k etnickým menšinám, k Ujgurom a Tibetanom. Je to vlastne kultúrna genocída v 21. storočí a jednoducho toto nemôžeme akceptovať. Ďakujem.

Prepačte, ja som príliš e, skoro zaklopala a teraz som nasledujúci e, prihlásený rečníci najprv na minútu kolega Kelly. E, Kaškar je mesto, kde žije 3,5 milióna ľudí, o si menej než Írov. Je bližšie k Bagdadu než k Pekingu. Leží na obchodnej ceste, ktorá vychádza z hodvabnej cesty, má islamskú architektúru uprostred púšte, ktorá je obdivuhodná, mešity a je to všetko teraz na čínskom území, napriek tomu je to poklad. Mnohé tu odznelo, ale Číňania ostentatívne chcú zrúcať toto mesto pod hlavičkou modernizácie a tvrdia, že, ho mus, že centrum musia zbúrať preto, lebo inak by sa zrútilo počas zemetrasení. Myslím si, že to nie je pravda a že tento poklad stratíme. Čo proti tomu môžeme urobiť? Možno len veľmi málo, ale možno by sme mali hovoriť, aké dôležité je brániť historické pamiatky hodvábnej cesty, kultúrne a historické dedictvo, poklady, ktoré by mali pretrvať do budúcnosti. Pretože aj, pre, aj my ako svet stratíme tento poklad, nielen Čína. Ďakujem kolega Kelly, teraz kolega Repo na jednu minútu. Arvoisa puhemies, päätöslauselmassa on kyse todella tärkeän kulttuurin. Pán predseda, v tom uznesení ide o ochranu dôležitého kultúrneho dedičstva a identity. Staré mesto Kaškár je jedno z najlepšie zachovaných eh, stredoazijských islamských miest a um, tá história siaha až e, po dynastiu Han a na hodovnej ceste to bolo um, dôležitý aspekt a Ázia a Európa boli do toho hodovnou cestou prepojené. Toto je z kultúrneho hľadiska veľmi dôležité, hlavne na globálnej úrovni a Čína musí robiť všetko preto, aby uh, bol Kaškar zaradený eh, na zoznam kultúrneho dedičstva UNESCO, aby z toho mali niečo aj budúce generácie a eh, je dôležité, aby Ujguri eh, mali právo na kultúrnu identitu. Mohli by tiež byť dané k dispozícii prostriedky na to, aby sa e, chránila ich e, tradícia a identita. Ďakujem kolega Repo, teraz spontánna rozpráva. Najprv kolega Makovaň má slovo na jednu minútu. Budúce generácie závisia dnes od našich krokov, aby sme chránili historické um, pamätky ako Kašgar. Je to pilier histórie islamu v Číne. V 2009 čínska um, vláda ohlasila program rekonstrukcie, ktorý plánuje zničiť 85% mesta Kašgar a nahradiť ho modernými bytmi Ehm, Búranie treba zastaviť e, a mestskí plánovači e, by mali identifikovať e, plán rozvoja, ktorý zachová staré mesto Kazgar. Celá hodovaná cesta v Číne by mala byť predmetom ochrany v kultúrneho dedičstva UNESCO, kde Čína vstúpila k tomu v 95. a vyzývam komisiu a radu, aby otvorili túto tému s čínskymi orgánmi. Ďakujem kolegyňa Makova. a teraz kolega Romeva Irveda na jednu minútu. Uh, Ďakujem. Kultúrne dedictvo je zásadné na zachovanie identity. V Európe to je každému jasné, aj v Číne, aj kdekoľvek inde. Ale Čínenia um, nechcú počúvať toto posolstvo. Rozhodli sa zničiť, dobrovoľne zničiť kultúrne dedictvo a identitu na niekoľkých miestach sveta. Predtým v Tibete a teraz robia to isté v meste Kašgar v ujgurskej oblasti. Opäť raz musíme vysvetľovať našu pozíciu a žiadať od čínskej vlády, aby okamžite zastavila riadenú deštrukciu architektonických pamiatok Kašgaru a aby pripustila erudiciu a expertízu pri takej citlivej oblasti, ako je renovácia a modernizácia domov. Dôveryhodnosť vlády sa odráža aj v tom, ako sa správa k menšinám, je dôležité, aby aj čínska vláda sa správala k e, menšinám dôstojne a tak, ako si to tieto menšiny zaslúžia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem kolega Romej Rueda a ďalej má slovo kolega Rubik na jednu minútu. Ďakujem pán predseda, vážený komisár Han. Myslím si, že kultúra a identita na globálnej úrovni e, musia byť e, stredobodom pozornosti a práve Karl Habsburg nám povedal tento týždeň, aké e, dôležité je mm, získanie identity, aby toto kultúrne dedičstvo nebolo k dispozícii len pre Ujgurov, ale v prospech celého sveta. Ja myslím, že e, Čína by mala urobiť e, kroky ústretové a e, my sme prijali dohodu o tom, že budú možné v budúcnosti priame investície v dolároch a tu vidím šancu, aby bol v stredobodnom pozornosti aj tento región a aby aj v rôznych mestách a regiónoch dali im rovnaké práva v Číne, aby eh, mohli tiež čerpať medzinárodnej pomoci. Ďakujem kolega Rubik. Teraz eh, kolegyňa Esaja má na slovo na jednu minútu. Puhemies. Kiinassa etnisten vähemmistöjen perusoikeuksia. V eh, Číne sa nedodržujú práva menšín, či už v Tibete, alebo práva Ujgurov. Komunistická strana e, odmieta podporiť e, Kažgár pri jeho e, zaradení e, na zoznam kultúrneho dedičstva. A hodovaná cesta má byť kultúrnym dedičstvom, ale práve Kašgar nie je na zoznam prioričiny, pretože on je domovom menšiny Ujgurov. Toto mesto má byť z veľkej časti zvorené s odvodnením, že ide o bezpečnosť občanov, ale organizácie hovoria, že ide len o zničenie kultúry Ujgurov. Komunistická strana musí uznať, že kultúrne národy rôznorody a že aj iné národnosti majú do toho čo povedať. Ďakujem kolegyňa Esaja. Kolegyňa Čarnecky, e, niečo, máte faktickú pripomienku? Máte faktickú? Chcem zrať głos, panie že jeżeli Pán predsedajúci, chcel som vystúpiť k tejto téme v rámci každej, ak môžem. Teraz vám nemôžem eh, dať eh, slovo, eh, pretože to bol medzinárodný eh, signál, že chcete um, faktickú pripomienku. Takže ďalej má slovo um, kolegyňa. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Historické centrum Kašgaru je ohrozené a zároveň aj história eh, tohto etnika. Politika meskej deštrukcie bude postupne viesť k zničeniu tohto etnika, ktoré žije na hodvabnej ceste, presídlovanie ujgurského obyvateľstva, e, demolícia Kažgaru a ďalšie opatrenia sú jasné opatrenia, ktoré porušujú ľudské práva. Toto mesta je najkrajším príkladom islamskej architektúry v Strednej Ázii. Ulice a budovy Kažgaru je možné zrekonštruovať, aby sme zlepšili životné podmienky jeho obyvateľov, ale otázka je, prečo čínske orgány neinvestujú do takýchto prác Tiež sa e, jasne hovorí, že e, toto historické centrum e, nie je možné začleniť do kultúrneho dedičstva pod vplyvom čínskych orgánov. Ja vyzývam čínske orgány, aby ukončili s demolíciou Kažgaro a aby prišli s alternatívnymi riešeniami. Ďakujem kolegyňa Basesku za to, že sa uh, všetci rečníci e, držali svojho rečníckého času a je to je kolegiality a vďaka tomu môžem dať ďalším kolegom slovo v smutnej rozprave pani Korola a potom kolega Čarnecký. Syrjäisen sijantinsa vuoksi Kiinan länsirajalla sijaitseva Kashgar. Ďakujem za slovo. Kashgar je na západe Číny a ľudia, ktorí bývajú v Kašgare, boli doteraz veľmi úspešní pri uchovávaní svojich tradícií. Kašgar bolo miesto, kde, kam prúdili turisti. Čínska vláda sa však rozhodla mať pod kontrolou všetko, čo sa tam deje. Ale práva ľudí Kašgaru na tieto tiež treba prihliadať, prihliadať napriek tomu, čo sa tam teraz deje, treba zlepšiť bezpečnosť budov, ale nie tak, že ich zrúcame a že zrúcame celé staré historické centrum mesta. Takto sa to nerobí. A preto treba zastaviť deštrukciu a uchovať kultúrne dedictvo tohto mesta. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám, pani Korhola. A teraz na konci Pán Černecký, nech sa páči, máte slovo. Dne, pán predsedajúci, ospravedlňujem sa, že som sa nedostatočne jasne prihlásil do tejto rozpravy. Je to veľmi ťažké, pán predsedajúci. Ja by som určite radšej dal slovo pani Basesku ako mne, ale tak postupovali ste veľmi dobre. Európskom parlamente sa venujeme otázke etnickej menšiny Ujgurov v Číne a rád by som pripomenul, že uznesenie Európskeho parlamentu jasne hovorí, že e, my musíme aj hovoriť v kontexte ostatných náboženských menšín, ktoré sú prenasledované v Číne aj na iných miestach, ako napríklad sú prenasledované kresťanské menšiny. Táto menšina mm, nie je podporovaná oficiálnymi orgánmi. Táto rozpráva je naozaj veľmi dôležitá, pretože musíme obhajovať nielen túto menšinu, ale všetky náboženské menšiny v Číne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi kolegovi Čarneckému. Tým končíme Catch the Eye. A na záver tejto spontánnej rozpravy dávam slovo pánovi Hánovi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Uchovanie kultúrneho dedictva je ústrednou, ústredným bodom dôležitosti kontinuity tradícií menšín a ich spôsobu života. Navyše, zničenie dôležitých tých historických pamiatok zasahuje nielen do kultúrneho dedictva a archeologických pamiatok, ale aj do kultúrneho dedictva ako takého. V tomto svetle Európska únia s obavami sleduje tzv. modernizáciu starobilého mesta Kašgar v autonómnej oblasti Xinjiang v Číne. Dôležitosť Kašgaru pre ujgurskú autonómnu oblasť e, nie je možné dostatočne dobre zdôrazniť, pretože moslimy i kresťania v tomto meste žili celé stáročia. V Sintiungu sa hovorí, že je potrebné ochraniť mesto pred požiarmi alebo zemetraseniami a preto treba modernizovať centrum, lenže občianská spoločnosť v Číne aj na celom svete vyjadrila e, obavy nad metodami, ktoré sa ktorými sa má dosiahnuť táto tzv. modernizácia. Ak sa má zrúcať 85 historického mesta, tak v skutku e, tak toto nejde, pretože Madraza a ďalšie náboženské centra a historické pamiatky sa zničia. 200 tisíc ľudí vraj bude treba presunúť z ich domovov a bez toho, že by vôbec obyvateľia mali slovo v tejto veci. Demolovanie budov, ktoré sú základom ujgurskej kultúry po stovky rokov, môžu veľmi ovplyvniť uchovanie tejto kultúry na ďalšie stáročia. Čína nenavrhla Kašgar ktoré, ako chránené miesto historického kultúrneho dedictva UNESCO, pretože toto by umožnilo UNESCO, aby odfinancovalo inak túto modernizáciu. UNESCO by však malo predložiť e, Číne svoje obavy z toho, že sa zničí tradičná história kultúra Ujgurov. Európska únia zdieľa s UNESCO tieto obavy a apeluje na čínsku vládu, aby spolupracovala s UNESCO a zabezpečila, aby akákoľvek nová výstavba v Kašgare bola v súlade s najlepšími osvedčenými praktikami v tejto oblasti. Čínske orgány tiež e, treba, na ne treba apelovať, aby povolali na pripomienkové konanie a participáciu ľudí, ktorí žijú v tejto oblasti a v tomto meste. Ďakujem za priestor. Ďakujeme vám, pán komisár Hahn. 6 návrhov na uznesenie bolo už predložených. E, zatváram rozpravu a presúvame sa k ďalšiemu bodu programu, ktorým je hlasovanie. Najprv budeme hlasovať e,